Bien, la séance est ouverte. zasadnutie. Mes chers collègues. Drahí kolegovia, budeme sa venovať na dnešnom zasadnutí iba pod poslednému hlasovaniu rozpočtového postupu 2011. Máme, teda včera sme sa stretli s koordinátormi, aby sme zblížili naše stanoviská pokiaľ ide poprvé o uznesenie, ktoré bude sprevádzať hlasovanie o pozmaňovacích návrhoch mm, k rozpočtu 2011 a po druhé dodatkové pozmaňovacie návrhy, aby sme sa vypofrilovali z očí v oči rady, pokiaľ ide o rozpočtovú politiku po roku 2011. Následne, teda po tom prijatí rôznych eh, dohôd na koordinátoroch, dvaja spravodajcovia a ja sme sa ešte raz zúčastnili konferencie predsedov a to, čo sa udialo včera a dnes ráno, na základe toho vám chcem navrhnúť vám výboru pozmeňovacie návrhy, ktorých zoznam máte k dispozícii. Máme e, dva také zoznamy pozmeňovacích návrhov. Rozpočtové pozmeňovacie návrhy, ktoré sa nazývajú OH Collection. To je jeden dokument. A potom sú tu pozmeňovacie návrhy k uzneseniu. To máte v druhej takej cvaknutej zbierke. Voilà. Pardon. Très bien. Donc, tout le monde. Výborne. Všetci, prosím, máte k dispozícii zoznamy pozmeňovacích návrhov. Máte, prosím, každej hlasovaciu kartičku. Prosím, pripravte si elektronické hlasovacie kartičky. Je možné, že budeme potrebovať e, spočítať hlasy. Nie som si istý, že dostaneme anonym, jednomyselnosť ku všetkým pozmeňovacím návrhom. Najskôr teda začneme návrhmi OR collection. Donc, il y a une série d'amendements. Takže je to zoznam pozmaňovacích návrhov, ktoré sa týkajú vytvorenia nových riadkov, výdavkov. Jedna, jeden za každú kategóriu výdavkov. Toto je symbolický návrh ktorý zodpovedá novým právomociam, ktoré dostala Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy. Potom bude sada pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú príjmov. Salvador požiadalo slovo, ešte predtým začneme hlasovať. Ďakujem, pán predseda. Rád by som to celé skrátila, preto navrhujem, aby sa pozmeňovacie návrhy, o ktorých budeme hlasovať, Ide o 4900. To sú tie výdavky, aby sme tieto odhlasovali skrátka všetky amblo, ktoré začínajú 4900. Áno, áno, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Myslím, že socialisti chcú požiadať o ústne pozmeňovacie návrhy, takže bohužiaľ budeme musieť postupovať bod po bode, návrh po návrhu. Takže 49.00. Správodajca, nech sa páči. Aká je, aké je stanovisko správodajcu? Pour ou contre? Ste za alebo proti? Alebo proti. Spravodajkyňa je proti, výborne. Kto je za? Vous, vous avez un amendement. Prepašte, prepašte, tam je ešte ústny pozmeňovací návrh. Eh, eh, eh. Áno, áno, je to technickej povahy. Šport by sa mal vypustiť, pretože to je 3B. Takže v 4903 by sa mal šport pridať, tak by to potom bolo správne z technického hľadiska. Výborne, hovorí pán predseda. Takže to technický pozmeňovací návrh 4900. Ak návrh príjmeme, bude to automatické aj s týmto ústnym návrhom. Dobre, takže hlasujeme o 4900. Kto je za? Je vous remercie. Qui est contre? Kto je proti? Elektronicky poprosím.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 Alors, 17-14, mais je comprends qu'il faut rajouter... 17 proti 14, dvaja za EPP ešte proti a jeden hlas za ešte k tomu, čiže to bude 18 k 16 prijatý návrh. Dobre? Dobre. Teraz 49.01. Môžeme považovať že to je také isté hlasovanie ako to predtým? Áno, môžeme s tým počítať? Nie, môžeme o tom hlasovať. Dobre, tak elektronicky. 4901 a potom znova pripočítame hlasy tých, ktorí nemajú hlasovacie kartičky. Le vote est ouvert. Non merci. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Euh, Quoi? 10 14 Končím hlasovanie. Rovnaký výsledok. Keď to opravíme, bude to 18 proti 16. Dobre? Výborne. 4902. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Končím hlasovanie. 17 proti 13, to je 18 proti 15, takže prijaté. 4903, tam znova ten šport, áno? Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Sedemnáct k šestnáctim.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 že vraj za zelených hlasuje o jedného poslanca naviac, ale vy ste nehlasovali. Nuž, dobre. Tri osoby nemajú hlasovacie kartičky. Dve by chceli hlasovať proti. Jedna, pani Durán, za. Ak je to tak, tak výsledok je 18-18 a v takom prípade je ten návrh e, zamietnutý. Pán Haglund sa o slovo. Yes, chairman, could you... Áno, pán predseda, prosím, objasnite to, ktorí traja ľudia nemajú tie hlasovacie kartičky, aby sme vedeli, kto to je et Salvador, d'une part, et d'autre... Sidonia a Salvador a na druhej strane pani Durand. Prepačte, mrzí ma to. Takže tento návrh neprešiel. Teda 4904, kto, teda elektronicky. Otváram hlasovanie. Uh, sachant, pardon, Jan, vous avez un amendement oral, euh, Vy máte, Joran, pozmeňovací návrh ústny? Takže nie, hlasovanie nie je otvorené, teraz prehovorí Joran. Áno, áno, my by sme tu navrhovali rovnakú zmenu, aby sme boli konzistentní. Takže rozvojová politika a civilná ochrana a DAAS e e e, by sa malo odtiaľ vypustiť. Tiež je to technického, technického charakteru. Donc, je soumets au vote l'amendement. Takže hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Otváram hlasovanie. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Už ste prosím hlasovali. Končím hlasovanie. 14 plus 2, ça... 17 proti 16, takže tento návrh prešiel. Teraz máme štyri pozmaňovacie návrhy, ktoré boli prijaté, jeden, ktorý bol zamietnutý. Všetky návrhy, ktoré boli zamietnuté vo výbore, skupina sa môže rozhodnúť ich znova predložiť v plene. Z tohto prosím vychádzajte. Pokračujeme návrhmi, ktoré sa týkajú zdrojov. Obávam sa, že nebudeme môcť hlasovať unblock. Joran, ako je to? Žiaľ bez mikrofónu. Uh, Myslíme si, že by tam malo byť uvedené, že záruka za mechanizmus finančnej stability, že neplatí len pre platby, ale aj pre záväzky, čiže slovo záväzky a platby by tam malo byť uvedené. Ale to myslím, že význam nezmení a kto to budete akceptovať, bude každý akceptovať, tak to môžeme zobrať celé unblock. Ďakujem. Možno by ste mali návrh aj k 4908, bolo mi tu povedané že vaša skupina zrejme bude mať návrh aj k tomu. Prepačte, hovorí pán Ferm, tá zmena sa týkala aj sedmičky, aj osmičky. Ah Výborne. Takže commitments and payments. Nemyslím, že by to bolo problematické, hovorí pán predseda. Takže Poďme hlasovať en blok o návrhoch 4905 až 4908. Spravodajca je za. kňa je za. Kto je za, prosím. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Veľkou väčšinou prijaté. Amblok. Výborne. Toľko teda k tomu Orkolexion mimo zbierky. A teraz poďme k druhému hlasovaciemu zoznamu. To sú návrhy k návrhu uznesenia spravodajkyne. Ten problém s hlasovacími kladičkami ešte stále nebol vyriešený. Dobre, takže budeme to potom korigovať. Zoznam hlasovací máte všetci. Kompromisný návrh spravodajkyne. Joran. Prepačte, že znova prerušujem, ale máme tu ešte pozmeňovací návrh k daní si našich transakcií. Ten sme nestiahli. Prepačte. Áno, áno, máte pravdu. Takže ešte než začneme s tými, e, s tými návrhmi k uzneseniu. Socialisti chceli zachovať svoj pozmeňovací návrh, riadok, rozpočtový riadok, zdroje, aby sa vytvorila daň na finančné transakcie. Máte to v hlasovacom zozname. Čo si myslí spravodajkyňa? Tá je proti. Kto je za? Vďaka. Kto je proti? Väčšina proti. Jasná väčšina takže zamietnuté vo výbore, ale znova opakujem, všetky návrhy, ktoré boli predložené v rozpočtovom výbore a neprejdú, tak tie môžu byť znova predložené v plene, ak si to budú želať autory. Teraz teda hlasujme o návrhoch k uzneseniu. Začneme kompromisom A. Spravodajky, niekto je za? Kompromis. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté ale nepokrýva tento návrh dva nasledujúce návrhy. Jednotka Jensen. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka teda odpadá. Trojka a štvorka sú identické. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. 5 a 6 sú tiež identické, ale v tomto prípade je spravodajkyňa proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sedmička, Jensen, spravodajkyňa je proti, kto je za? Overíme.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 To je 21 proti 19. Návrh bol prijatý. Teraz osmička, Vertman. Je tam aj ústny pozmeňovací návrh. Pán Haglund. Pán predseda z praktického hľadiska niektorí ľudia teraz dostali hlasovacie kartičky, takže nie som si istý, či e, stále sú traja, čo nemajú hlasovaciu kartičku. Môžeme to prosím ešte raz overiť? Très bien, effectivement. Euh, où est-ce qu'on en est sur les cartes de vote? Kto, prosím, nemá kartičku? Pani Durant už ju má. EPP ešte stále kartičky nemá? Ty už máš? Dobre. Výsledok hlasovania to nemení, ale ďakujem pánovi Haglundovi, lebo to môže byť dôležité do budúcna, takže jedine spravodajkyňa, tá už je posledná, čo nemá, čo nemá hlasovacú kartičku, to je naozaj šarmantné, toto je výsada spravodajkyne. Takže teraz poďme hlasovať o tej osmičke. S ústnym pozmeňovacím návrhom máte to tam napísané. Spravodajkyňa je proti, kto je za. Elektronicky, bohužiaľ, otváram hlasovanie. Tout le monde a voté, je ferme. Končím hlasovanie. 15 za, 22 proti, 23 so spravodajkyňou, takže zamietnuté. Kompromis B s ústnym pozmeňovacím návrhom a kompromis C. Išlo by to unblock? Súhlasíte? S ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Oba návrhy boli prijaté. 9 a 10 sú identické, spravodajkyňa je proti. Kto je za? Elektronicky. 9 a 10. Otváram hlasovanie. Spravodajkyňa je proti. Končím hlasovanie. Takže je to 20 za. So spravodajkyňou 20 proti. Aha. Zamietnuté. 11 a 12 sú identické, spravodajkyňa je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, veľká väčšina proti. Teraz 13. Pán Elis, spravodajkyňa je proti. Kto je za? Skupina pána Elisa, aké prekvapenie. Kto je proti? Veľká väčšina. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Takže budeme hlasovať o 14. Spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis D, spravodajkyne, kto je za, kto je proti teraz, kto sa zdržal, prijaté. 15 a 16 odpadávajú, ale musíme hlasovať o 17. Pani Trupel, spravodajkyňa je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 18. Portáž, spravodajkyňa je proti, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19. Portáž, Spravodajkynia je proti. Ale niektorí budú asi za, takže hlasujme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 za, 26 proti, plus 1, 27, zamietnuté. 20, Hartong, spravodajkyňa je proti, kto je za? Pán Hartong. <laughs> Aj pani Andreasen. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 24. Pardon, 21. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 21. Teraz 22 portáž, to bolo stiahnuté. 23 Hartong. Spravodajkyňa je proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 24 portáž. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 25 po častiach. Vidíte, ako tie časti sú. One of its most až po Among Others. Prvá časť, pravodajkyňa je proti, kto je za? Elektronicky o prvej časti 25. -ky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 18 proti, prijaté. Druhá časť. Spravodajkyňa tu je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Druhá časť prijatá. 26. Joran Ferm. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27. Jensen za. Spravodajkyňa je za, mimochodom. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28, Vertman, spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis E, spravodajkyne. Kto je za? Prepačte, prepačte. Pán Portaž sa hlasí o slovo. Ďakujem. Ja mám jeden návrh Máme tu ešte alternatívne uznesenie a myslím, že najskôr by sme mali hlasovať o tom alternatívnom, pretože má obmedzenejší charakter. oral, eh, oral. Nous, nous avons pris comme méthode depuis le début de faire... Od začiatku sme sa dohodli, že budeme hlasovať najskôr o kompromisoch, aby to bolo rýchlejšie, o kompromisoch správodajkyne keď kompromis bude zamietnutý, tak o tom budeme hlasovať o tých ostatných pozmaňovacích návrhoch. Jedine, že by ste mali ústny pozmaňovací návrh. Áno, áno. Dobre, tak nám povedzte, aký je ten váš návrh. Týka sa to odseku 9. Pokúsim sa po anglicky. Opakuje, že rozpočtový postup na rok 2011 by alebo mal byť pripravený a revízia v polčase viacročného finančného rámca vzhľadom na manevrovací priestor vytvorený existujúcimi stropmi, hlavne v 1A, 3B a 4. Tieto sú nepostačujúce, aby sa dodržali stanovené priority a aby sa zväčšila reakčná schopnosť Európskej únie v prípade nepredvídateľných zmien ekonomického sociálneho a tak ďalej charakteru. Preto rozpočet 2011 bude závisieť od revízie príjmov a výdavkov, ich stropov, od ich e, naplánovania od roku 2013. A na záver vyzýva radu, aby v plnej miere zohľadnila. Takže toto je ten môj text. Madame le rapporteur. Pani spravodajkyňa. Uh, uh, Áno, ja som si to vypočula, ale tento návrh nepodporujem. My sme včera dosiahli na koordinátoroch konsenzus, takže toto neviem, nemôžem podporiť. Dobre, takže najskôr ústny pozmeňovací návrh, kto je za. GUE, kto je proti ostatné skupiny, zdržal sa niekto, takže zamietnutý návrh kompromis bez ústneho návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 29. Máme tam dve časti. Prvá časť, spravodajkynia je tam za, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Spravodajkynia je tu proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Väčšina bola proti. Druhá časť teda nebola prijatá. Teraz 30, to je pokryté. 31, Hartong, spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. F. Kompromis F, spravodajkyne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 32. Pána Fermu, spravodajkyne proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Väčšina je proti. E, 33, pán Hartong. Spravda, nie je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 34, James Ellis. Spravda, nie je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté liberáli sú rozdelení. Ako ste si všetci všimli, 35-ka. Spravda, nie je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 36. Spravodaj nie je proti. Kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Tam nás totiž to čaká niekoľko pre- prekvapení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Os 18 za, 21 proti, plus teraz zamietnuté 37. Spravodajkynia je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 38. Spravodajkynia je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 39. Tým pádom odpadá. Prepačte, 39. A prvá časť tohto pozemceného hru odpadá teraz druhá časť. Spravodajkynia je proti, kto je za. Druhá časť 39. Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňací návrh 40. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti zdržali sa, zamietnuté. 41, spravodajkňa je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. Blahoželáme pán Rike a jeho kolegovia. 42, spravodajkyňa je proti. Je to doplnenie k 41. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? proti, zdržali sa, teda veľká väčšina a pravice pezoné sa bol zamietnutý. Otočíme stranu 43. Spravodajkne je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ústny pozmeňací návrh nie a má nahradiť xx miliónov 47 miliónmi. Kto je za tento návrh? Proti? Zdržali sa? Návrh bol schválený, keď je iba technického charakteru. Teraz tri ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú kompatibilné. 44, Helgi Trupel, spravodajkňa je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 45 v dvoch častiach. Prvá časť. nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prvá časť je schválená. Druhá časť. nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Druhá časť je taktiež schválená ale inou väčšinou. 46, pán Portáž. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 47. Spravodajkňa je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 48. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Proti. Držali sa zamietnuté. Zamietnuté extrémistami. 49. Spravodajte proti, kto je za? Musíme hlasovať elektronicky. Hlasujeme o návrhu 49 pána Alvara. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 hlasov za, 16, 17 proti, návrh bol prijatý. 50, James Ellis, spravodajkyne je proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh bol zamietnutý. 51. Spravodajkyne je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 52. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Veľká väčšina pravice a menšina ľavice. Teda takýto výsledok 53. Je to rovnaké ako návrh 54. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Budeme hlasovať elektronicky, prosím. To je iná väčšina. Tie bloky sú iné. Končím hlasovanie elektronické. 21 hlasov za, 19 proti. Teda návrh bol prijatý. Tieto obidva rovnaké návrhy 55. Návrh pána Portaša, spravodajkyne proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 56. Spravodajkyne proti. Kto je za? Proti? Bol by som rád, keby sme si to preverili elektronicky. Je tu trochu komplikovaná situácia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 za, 20 proti. Návrh bol zamietnutý. 57, pani Trupel, v dvoch častiach. Prvá časť, should be až po landscapes, to je za. Spravodlivne taktiež za. Kto je proti? Zdržali sa? Veľká väčšina je za. Druhá časť, vodné zdroje. Kto je za? Spravodlivne je proti. Kto je za? Bol by som rád, keby sme hlasovali elektronicky. Hlasujeme o druhej časti návrhu 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Sedemnáct hlasov za, 23 proti. Druhá časť bola zamietnutá. 58. Spravodajkňa je za. Je tam ústny pozmeňací návrh skupiny ALDE boli by radi, aby tento návrh patril k odseku 22. Kto je za, rovnako ako spravodajkňa? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 59. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Elektronicky, prosím. Otváram hlasovanie o návrhu 59. Končím hlasovanie. Dvadsať za a 19 proti. Návrh bol prijatý. Teraz 60, pani Trupel, spravodaj k nej proti. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61, pani Andreasen. Spravodaj nie je proti, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62. Spravodaj nie je proti, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 65. Spravodaj nie je proti, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 63. Pani Jensen. Je tam ústny pozmeňovací návrh, chce nahradiť eh, Exceptional Funding for formuláciou Specific Market Support. Vidíte to na pokoblasí hlasovacích zoznamov. Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? Prvá časť bola zamietnutá. Prepačte, nie je to prvá časť. Je to ústny pozmece návrh, teda tento návrh bol zamietnutý. 64, pani Trupel, spravodajkne je proti, kto je za? Zelený, veľmi izolovaný, to je proti. Ostatné farby, dúhy. To sa zdržal, návrh bol zamietnutý. 66, spravodajkyne proti, kto je za? Otváram týmto elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 za, 23 proti, návrh bol zamietnutý. 67. nie je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 68. Pán Šacimarkakis. nie je za. Kto je za? Proti. Iba socialisti. Kto sa zdržal, prosím? Návrh bol schválený. 69. je proti. Kto je za? Elektronicky, prosím. Otváram hlasovanie o 69. Končím hlasovanie. Hlasovala už aj Juta. 19 hlasov za, 21 proti. Návrh bol zamietnutý. Teraz 71. E, spravodajský je proti. Budeme musieť hlasovať elektronicky. Prepašte, hlasujeme o návrhu 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Napätie. 20 hlasov za, 21 proti. Teda návrh bol zamietnutý. Ale predsa len je to povzbudzujúce, Helga. Uvidíme, či aj 71 bude mať rovnaký výsledok. nie je proti. Opäť hlasujeme elektronicky. Dáme Helge ešte druhú šancu. Údajne už nemám právo hlasovať. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 hlasov za, 20 proti, ale tentokrát e, návrh bol prijatý. Teraz 71 bola prijatá, teraz 72. Pán Portáš, spravodajkyne je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 73. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 19 na 20. Návrh bol zamietnutý. 74. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 75. Pani Trupel. nie je proti. Kto je za? Elektronicky prosím. Otváram hlasovanie o 75. -ke. Končím hlasovanie. 20 na 20, teda na 21. E, v každom prípade návrh bol zamietnutý. 76. Pán Alvaro, spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 77. Spravodajkyne je proti tentokrát. Kto je za? Elektronicky prosím. Otváram hlasovanie o 77. Končím hlasovanie. 21 za, 20 proti. Návrh bol prijatý 78. Spravodajky nie proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 79. Spravodajky nie je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 80. Spravodajky nie je za. Kto je za? Proti zdržali sa, prijaté. 81, spravodajkne je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82, spravodajkne je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83, spravodajkne je za, kto je za, proti, zdržali sa, Prijaté. 84. Tento je kompatibilný s predchádzajúcim. Spravodajky nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Rovnako aj tento návrh je prijatý. 85. Spravodajky nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 86. Tento bol stiahnutý. 87. Pani Trujpla spravodajkne je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa napriek podpore GOE a tento návrh neprešiel. 88. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 89. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Pán Portáž, je to váš návrh. To je za, proti, pardon. Zdržali sa, zamietnutý. 90, nie proti. Kto je za? Juta je za. Kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté napriek podpore našej prvej podpredsedničky. 91, spravodajkyne je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 92. James Ellis, je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 93. Spravodajkyne je za. Kto je za? Proti? Elektronicky, prosím. 93. Spravodajkyňa bola za v tomto prípade. Prepačte, ospravedlňujem sa, pán predseda. E, prešli sme na e ďalší oddiel a v tomto prípade je spravodajkyňou alors que le rapporteur est pour. Mais en fait, le rapporteur... Niekto iný. Teraz je spravodajkňou Helga. Takže prešli sme na ďalší oddiel. Spravodajkňa je za. Otváram hlasovanie o návrhu 93. Končím hlasovanie, pretože už bolo dlho otvorené. 20 na 20. Návrh neprešiel. Takže už môžem hlasovať. Sidonia už nebude hlasovať. E, vynikajúco. Takže teraz budeme hlasovať o všetkých návrhoch elektronicky od teraz. A budem hlasovať, ako keby sa bol Sidonia alebo respektíve Salvador. Takže 94. Spravodajkyne proti. Kto je za? Elektronicky zrejme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Už sa to nedá nejako opravíte. Počítač hovorí 17, za 25 proti návrh bol zamietnutý 95. Neviem, aký je postav spravodajkyne. Čo nám k tomuto povie spravodajkyňa? Hlasuje každý ako chce, je to free vote. E, ja ako zelená e, dôverujem múdrosti tohto výboru a nemám k tomuto žiadne stanovisko. Možno nám beriete až príliš, hovorí pán predseda ale my sme radi, že nám beríte. Kto je za tento návrh? V tomto nám spravodajk nechá voľnú ruku. Kto je proti? Zdržali sa? Týmto gestom výbor pre rozpočet zamietol tento návrh pán Eles. Ja som len chcel, pán predseda, povedať, že ďalší e, návrh, vidím, že spravodajkynia je proti, ale skôr alebo neskôr sa budeme musieť vyrovnať e, rozdelením nákladov pre zastúpenia Európskeho parlamentu v členských štátoch. Skôr alebo neskôr to budeme musieť jednoducho riešiť. Dobre, zohľadňujeme vašu pripomienku a teraz hlasujeme o návrhu 96. Spravodajky nie proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 97. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. 98, spravodajkňa je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh bol prijatý 90. K 99. pani Vertman máme ústny pozmeňovací návrh pána Alvara. Ak sa nemýlim, e, chápem e, teda cieľ spravodajkyne, ale možno by sme sa mohli zhodnúť, že na miesto slova demands použijeme slovo request, teda požiadavky. Pani Vertman je za túto náhradu e, slova request za slovo demand. Kto je za? Rovnako ako spravodajkynia, prosím. S týmto ústnym pozorňacím návrhom, kto je proti? zdržali sa. Tento návrh bol prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 100. nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je tu veľmi zaujímavý meteorologický fenomén. Skupina EPP odrazu zmysla. Sincèrement, le secrétariat me confirme. Sekretariat mi to potvrdzuje. Možno je tam nejaká hmla medzi nami a pravicou. Napriek eh, tomuto eh, meteorologickému úkazu tento návrh bol prijatý. Teraz 101, eh, pani Andrásen, hlasuje každý ako chce. Kto je za tento návrh? Teda tentokrát e, došlo k turbul- turbulenciám meteorologického charakteru u socialistov. E, prerušíme na 5 sekúnd, aby sme vyriešili tento problém. bez toho, aby som chcel prenašať nejaké politické komentáre, konštatujem, že keď sa spoliehame na múdrosť, tak socialisti sú rozumní. Bolo to iba veľmi neutrálne konštatovanie z mojej strany. Kto je za pozmeňovací návrh pani Andreasen? Proti? Zdržali sa? Teraz je všetko jasné. Tento návrh bol zamietnutý. James? Pán Bokros tu nie je a ja s tým nesúhlasím, takže by som chcel stiahnuť James Ellis stiahuje svoj podpis. Ja tu zastupujeme skupinu ECR a stiahujeme tento návrh hlasovacieho zoznamu. Dobre, takže tento návrh bol stiahnutý týmto. Teraz e, návrh 103 e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prvá časť je zamietnutá. Druhá časť. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa aj druhá časť bola zamietnutá. A teraz pozmeňovací návrh 83, ústny pozmeňovací návrh, ktorý ste všetci zrejme dostali. Pani spravodajkynia, ja by som rada prečítala tento ústny pozmeňovací návrh k odseku 83. Pripomína, že počas e, štádia odhadov e, medzi výborom pre rozpočet a e, predsedníctvom úvodná suma 1,2 milióna eur mala v záujme financovať rozhodnutie zaviesť pridavky na kancelárie a to sa znížilo na 0,4 milióna. Okrem toho pripomína, že výdavky, ktoré sú spojené e, s touto dávkou, sa môžu preplácať iba po predložení príslušných e, dokladov, ktoré opravňujú takéto náklady. Upozorňuje, že ďalšie navýšenia v porovnaní s finančným rokom 2010 sú určené predovšetkým na obnovu reprezentačných článkov e, služby protokolu uvedomuje si, že ak sa toto obnoví, tieto náklady v tomto roku pre tieto účely sa môžu e, mierne znížiť na bližších rokoch. E, okrem toho zdôrazňuje, e, že je potrebná rozpočtová opatrnosť medzi požiadavkami medzi parlamentnými sídlami a inými misiami a taktiež pripomína že reprezentačné náklady v časoch krízy e, je potrebné prehodnotiť, preto by privítal, ak by tieto náklady e, počas niekoľkých rokov e, boli znížené v porovnaní s, s pôvodnými výhľadmi. Ďakujem pekne. Je to písaný text, ktorý máte všetci k dispozícii. Pán Fernández sa prihlásil o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. My by sme chceli požiadať o hlasovanie po častiach o prvej časti, e, najskôr o tom prvom odseku a potom v druhej časti o druhom odseku. Skupina EPP požiadala o hlasovanie v dvoch častiach, o týchto dvoch odsekoch. E, teda pozrieme sa teraz na prvý odsek, e, ako navrhla spravodajkyňa, kto je za. Hlasujeme elektronicky, to bude zrejme najlepšie. Hlasujeme o prvom odseku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 za, 17 proti. Prvá časť je prijatá. Teraz druhá časť, ten druhý odsek. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. E, relatívne veľkou väčšinou. Teraz budeme hlasovať e, o celej je takto pozmenenej správe. Budem hlasovať elektronicky. Ja už nemôžem hlasovať, pretože e, dokonca už spravodajkyňa má svoju kartičku. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. 36 hlasov za, 2 e, proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme obom spravodajkyniam, e, vynikajúco odvedli svoju prácu. E, milí moji kolegovia, podarilo sa nám e, ukončiť e, prácu v tom čase, ktorý sme mali vyčlenený. Ešte neodchádzajte, máme ešte predsa len kúsok práce pred sebou. Podarilo sa nám v tomto hlasovaní zohľadniť aj pridanú hodnotu výsledkov konferencie predsedov. Myslím si, že to je potrebné oceniť. Je to relatívne nový prvok v rozpočtovom postupe teraz e, musíme hlasovať e, o návrhu e, rozpočtu na rok 2010. Spravodajcom je Suriana. Hlasujeme o opravnom návrhu rozpočtu. Spravodajca chce vystúpiť. Ja navrhujem, aby sme hlasovali unblock, vzhľadom na to, že spravodajca podporuje všetky pozmeňovacie návrhy. Ak ostatné skupiny súhlasia, tak budem hlasovať v bloku Pán predseda hovorí, že liberáli údajne by si želali oddelené hlasovanie. E, zdá sa, že to nie je správne. E, sú tu ďalšie meteorologické úkazy a teraz je to na strane liberálov. Teda môžeme hlasovať e, v bloku o všetkých 8 pozmeňovacích návrhoch. Hlasujeme o návrhu opravného rozpočtu číslo 3 na rok 2010. To je za proti, zdržali sa. Pozmiaci návrhy sú prijaté unblock. Teraz hlasujeme o celom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, dvaja proti, nikto sa nezdržal, všetci ostatní sú za, teda tento návrh bol prijatý. A teraz e, prejdeme k hlasovaniu o správe. Neviem presne, aký je názov, ale máme tu dvoch spravodajcov a jeden z nich požiadalo slovo pán Gualtieri. Ehm, boli by sme radi, keby sme hlasovali o týchto stanoviskách ako prílohe aby sme ich prijali, teda tieto stanoviska ako prílohu k správe. Dobre. Dobre, takže to je bežný postup. E, pre všetky stanoviská tie sú poňaté všetky ako príloha. E, pán Suriana, ak ostatní súhlasia, ja navrhujem, aby sme hlasovali v bloku, vzhľadom na to, že spravodajcovia sú proti všetkým pozvňacím návrhom k samotnému textu. Na základe dohody e, totiž by sme poňali tento opravný rozpočet e, ako nepozmenený e, stanovisko výboru AFKO. Nie je pozmenené, patrí do nášho uznesenia. a Ja si myslím, že môžeme hlasovať v bloku a dúfam, že výbor podporí v tomto hlasovaní blok tieto návrhy. Dobre. Ak dovolíte, rád by som ešte pripomenul, že e, návrhy, ktoré predkladá NG Gressle, vôbec nie sú zlé, ale dúfam, že v, v rámci absolutória, postupu absolutória e, sa aj podarí to presadiť, ale nie v tejto chvíli, kde by blokovala vlastne celý tento postup. E, vypočuli sme si stanovisko oboch správodajcov k týmto návrhom a teraz hlasujeme v bloku o piatich pozmeňovacích návrhoch. Kto je za? proti, zdržali sa. Návrhy boli zamietnuté. Teraz prejdeme k uzneseniu, celkovému uzneseniu. Všetky odseky výboru AFKO boli zohľadnené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Text výboru AFKO je týmto eh, pokrytý. Teraz eh, máme eh, pozmeňujúce návrhy výboru Kokobu. Zohľadené, kto je za, proti, zdržali sa. Toto bolo zapracované. Teraz konečné hlasovanie, kto je za, proti. Dva ja sú proti. Kto sa zdržal, niekto sa nezdržal. Teda jednomyselne iba dva hlasy boli proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem vám veľmi pekne. Ingeborg Gressle požiadala o slovo, aby aktualizovala naše informácie o rokovaniach, e, o finančnom naredení pre e, diplomatickú službu. Prosím, e, dajme jej možnosť. Čo sa teda týka tých rokovaní, ak to tak môžeme nazvať, viac menej to boli stretnutia na technickej úrovni. Sme sa stále zaoberali pozmeňujúcimi návrhmi, ich vysvetleniami a ich dôvodmi. Kolegovia z výboru Kokobu, my sa spolu s nimi držíme tých mandátov, ktoré máme v rámci našich výborov. Určite si spomínate, aké sme mali chaotické stretnutie svojho času, tak preto teraz takto konzekventne postupujeme. Tu ide o to, aby sme presadili tieto pozmeňujúce návrhy, keďže máme na ne dobre, na ne dobre dôvody. Niektoré texty komisie neboli dostatočne jasné a medzičasom už sa to trochu vyjasnilo, sú tam jasnejšie stanoviská. Rada vlastne doteraz nemá žiadne stanovisko, čo sa týka našich pozmeňujúcich návrhov. Včera sa uskutočilo zasadnutie Koreperu a dospelo sa k výsledku, že rada pri 4 až 5 pozmeňujúcich návrhoch má určité pochybnosti. Tieto pochybnosti sa podľa mňa podarí ešte vyvrátiť. Keby som tak prešla po poradí, tak je tam návrh kolegu Galtieriho, kde ide o vlastne odhalenie alebo prezentovanie Eh, nákladov, výdavkov v oblasti externých politík. Možno ten text, ako je to naformulované, je trošku agresívny, ale určite nájdeme také riešenie, aby sme aj rozhodne dostávali informácie a podstatne viac ako doteraz. Aby to bolo takým, takou prehľadnou formou, aby to bolo v prílohe rozpočtu. právneho hľadiska, čo je zložité, je práve otázka ručenia, ručenia šéfov delegácií kde ide o európskych diplomatov, tá konštrukcia, ktorá sa týka externej služby, kde sú šéfovia delegácií, ktorí sú z diplomatických služieb členských štátov a ktorí sa potom tam opätovne vrátia, pokiaľ sú teda v Európskej ex- externej službe, tak sú tam na dobu určitú, tým pádom ručia do výšky svojho ročného platu za chyby, ktoré spravia. Ako ale budeme riešiť situáciu, keď sa doratočne zistí takéto pochybenie a okrem toho ten človek ešte bude chránený imunitou. Takže tým sa zaoberáme aj spolu so sekretariatom právnych služieb. Snažíme sa tam nájsť také riešenie, ktoré je kompatibilné so štatútom zamestnanca. My chceme, aby tu boli lepšie hájené finančné záujmy spoločenstva pri ostatných zamestnancov na dobu určitú, ktorí nemajú prístup k takýmto veľkým sumám a s nimi nepracujú, tak túto práve títo pracovníci sa dostávajú k takýmto sumám, takže nutné riešiť otázku zodpovednosti. Sú tam určité právne obavy rady a konec koncov som rada, že oni uznali aj naše právne obavy. Som rada, že teda komunikujeme, ale musíme to riešiť. Ďalej sme odhlasovali to, že spolu s komisiou chceme mať spoločného interného auditora, chceme mať náhľad do účtovníctva, tu sa podarilo dosiahnuť úspech, máme tu určité opcie, ktoré sú na stole, práve sa teraz prechádzajú, takže by to mohlo viesť k úspechu. Myslím si, že tá žiadosť výboru pre rozpočet a pre kontrolu rozpočtu, kde sa požadovala rozpočtová neutralita, to je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, a táto myšlienka, myslím si, že sa dostala až na radu, to znamená, že e, medzičasom vidíme, ako sa situácia zlepšuje, ale aj tu ešte na tom stále pracujeme. Čo je zložité, tak, a to bolo vlastne dopredu jasné, to je Európsky rozvojový fond. My tam poskytujeme absolutórium, ale nie, nie sme roz, v rámci procesu rozpočtovania do toho zapojení. A bol, boli by sme očakávali, že tam bude odpor voči tomu, aby sme zasahovali do rozpočtu, ale teraz to vlastne vyzerá tak, že odpor tam nie je. My si to chceme ešte prezentnými členskými štátmi, by sme dokázali akceptovať aj to, aby sme túto žiadosť presunuli na Reimera Bögeho, ktorý je zodpovedný za viacročný finančný rámec, pričom ten výsledok musí byť lepší ako v minulosti. Dôležité aby komisia ten, ten rozpočtový postup za, e, zakomponovala do svojho dokumentu. My o týchto témach chceme hovoriť a musíme hovoriť. Je tam určitý odpor zo strany jedného členského štátu. Snažíme sa objasniť to, či by sme nemohli nejako to vylepšiť alebo uľahčiť situáciu, že by sme to tak priateľskejšie naformulovali, aby sme sledovali nejaký ďalší cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. To je isté vec, ktorú musíme riešiť. Dúfam, že som na nič nezabudla. Pevne verím, že teraz som presvedčená, že trialog potrebujeme, do pondelka nebudeme s tým hotovi a myslím si, že v súčasnosti tá práca prebieha pre všetkým na technickej úrovni, čo má samozrejme určité výhody, lebo nie sú tam tie politické aspekty. Našli sme určitú formuláciu, ktorá sa týka otázky, aké povinnosti majú vyslanci EÚ voči nám. Samozrejme, my sme neočakávali, že to bude plná zodpovednosť, že sa nám bude plne zodpovedať. Samozrejme, to musí byť voči, e, voči komisii. Takže aj tu sa nám podarilo nájsť určité riešenie, tú pôvodnú, tú pôvodnú formuláciu komisie, sme nahradili inou formuláciou. Bude to tam uvedené reasonable assurance. Toto mi je milšie, lebo to, čo tam bolo pôvodne statement of eh, assurance, to bolo skôr taký, skôr taký auditorský termín. Preto sme teraz zvolili tú druhú formuláciu, ktorú dokážeme akceptovať. Chceme preukázať, že to, čo nám predložili, nie je iba kus papiera, my práve definujeme to, čo vlastne nám musí oni prezentovať a že chceme, aby to bolo riešené tak, aby to bolo realizovateľné aj pre našich zástupcov vo svete. Potom otázka finančného riadenia, to je tiež dôležitý bod a jednoducho dôležité, aby, aby pracovník diplomatickej služby si uvedomoval, že je to súčasťou jeho práce, jeho úloh. To teraz som nemala ten dojem, že tí, ktorí boli vybratí pre tieto funkcie, to chápu. Preto trváme na tom, aby táto externá služba prebiehala tak, ako si to my predstavujeme. A rada potrebuje ešte konať. My potrebujeme určité zábezpeky, samozrejme, ale chcela by som vám povedať, že ja by som nechcela vôbec, aby sme dosiahli zhodu v rámci prvého čítania. Mám rád rozpočtovej, ja mám rád e, legislatívny postup ako taký. Ja by som chcel dosiahnuť čo najlepší výsledok a preto by sme mali radšej takýmto spôsobom postupovať, takže by som nechcela sa vzdať príliš skoro. Merci Inge, je crois que c'est un compte rendu qui est extrêmement clair. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi jasná. A ako, ako povedala Inge, to je vlastne jedna z tém, ktorú budeme musieť otvoriť aj na trialógu v pondelok. A preto o tom budeme diskutovať s radou a budeme to riešiť na najvyššej politickej úrovni. Samozrejme, keďže už má, na technickej úrovni máme prácu odvedenú. Dobre, ešte pán Gualtieri, chceli by ste niečo dodať? Ma solo per eh, ringraziare eh. la collega Gressler della esposizione. Ďakujem pekne kolegyni Gressle. Chcel by som sa jej poďakovať za jej prezentáciu a za odvedenú prácu. Chcel by som ešte dodať, že súhlasím s tým, čo povedala a chcel by som ju podporiť. Samozrejme dúfam, že rada umožní to, aby diplomatická služba mohla sa dostať do fázy, aby mohla začať fungovať, pracovať, aby tie výsledky, ktoré chceme, sme dosiahli, aby začala ten nájseň, respektíve sme fungovať táto služba. Takže kolegyne, kolegovia, ukončili sme vlastne našu prácu, čo nás všetkých teší. Ďakujem pekne sekretáriu, to aj našim pracovníkom. a ďakujeme aj za to, ako ste podporovali naše spravodajkyne a prajem všetkým pekný víkend. A končím schôdzu.